Ako prvá bude hovoriť pani Matera, prosím. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Teraz sa dostávame do záverečnej fáze práce, ktorá, ktorú som sa zaoberala mnoho mesiacov. Podnikanie žien, je mimoriadne aktuálna téma v Európe, ktorá sa práve teraz zviecha z finančnej krízy. Chcem sa poďakovať jeňovým spravodajcom za konštruktívny prístup ktorom, pri príprave tohto textu. Ja som prijala stratégiu, do ktorej patrili všetky politické síly od samého začiatku a podarilo sa nám vypracovať horizontálnu pozíciu, ktorá nás nerozdielovala a nemuseli sme sa ani stretávať s tieňovými. Chcem sa všetkým poďakovať za túto vôľu, e, za tento prístup e, k práci, ktorá vyústí do toho, že ženy sa stanú protagonistkami v ekonomike. Ja som sa zaoberala vonkajšími faktormi, ktoré predstavujú prekážku pri podnikaní žien v EÚ A staročia vidíme situáciu takú, že ženy museli tvrdo bojovať za rovnosť v zaobchádzaní a tento boj ešte neskončil. Nedosiahli sme rovnosť vo všetkých oblastiach. Jedna z hlavných prekážok, ktoré sme vytipovali a ktoré znamenajú, že je potrebné sa zaoberať takouto témou a predkladať takouto správou sociálne, ekonomické, psychologické dôvody a podobne. Vidíme, že ženy sú veľmi často obeťami starých stereotypov, ktoré ich odsúvajú na druhoradé miesto a pritom majú veľmi málo vedúcich funkcií ženy spájame s rodinou, starostlivosť o starých rodinných príslušníkov s materstvom, tak ako keby nemali vlastný život. Ale máme tu aj ďalšiu smernicu, ktorá nás zavezuje, že nesmieme ženy diskriminovať napríklad v prístupe k rovnakému zaobchádzaniu k službám a podobne. Ale veľmi často je to inak. Ženy sú predmetom diskriminácie. Napríklad, keby chceli požiadať o požičku, o úver. Preto musíme vychovávať našu mládež, aby sa naučili podnikať, aby chceli byť nezávislí. A text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, sa zameriava na 5 hlavných tematických okruhov. V prvom rade je to tá hlavná otázka, a to je zosúladenie pracovného a súkromného života, rodinného života. Žiaľ, to je jedna z hlavných prekážok, na ktorú ženy narážajú, keď chcú podnikať a preto chcem povedať, aby sme tu zracionalizovali túto možnosť, aby boli európske fondy k dispozícii práve na to, aby sa financovala starostlivosť o deti, o starších a podobne. Po druhé, som presvedčená, že výmena skúseností, networking a vzdelávanie o podnikaní sú dôležitým predpokladom preto, aby sme vytvorili skutočnú európsku platformu pre podnikanie žien. Skutočná prekážka v kapitole 3 pre ženy to je prístup k úverom. Ja som presvedčená, že lepšia implementácia smernice o rovnosti prístupu k službám je nevyhnutná. Banky musia zaobchádzať so všetkými rovnako a nemôžu dávať prednosť mužom. A nakoniec, predposledná kapitola, som presvedčená, že podnikateľská kultúra musí byť niečo, v čom budú deti už vychovávané, mládež už vychovávaná vo financiách a podobne. A posledná kapitola, tá sa venuje sociálnemu sektoru, novým technológiám, ktoré sú rovnako dôležité. Pán predseda, viem, že už nemám čas a chcem vyzvať všetkých kolegov, aby hlasovali za túto správu, aby sme mali Európu, ktorá bude inkluzívna Talianská spisovateľská Flače povedala, že byť ženou je fascinujúce. Znamená to ale aj odvahu a je to veľká výzva. Ja sa chcem, ja chcem apelovať na všetky ženy tak, aby zvládli túto výzvu, aby mali odvahu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade gratulujem pani Matera Vynikajúca správa, ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dôležitá téma a e, naozaj musíme pomáhať ženám, aby boli väčšie podnikateľky, pretože je to veľký potenciál pre rozvoj a hospodársky rast, ale nie len preto, ale aj preto, že je to dôležité pre seba uspokojenie žien, preto, aby mohli prekvitať ako ľudské bytosti. Musíme ich podporovať, stimulovať, musíme im pomôcť pri konštruovaní svojho života ako podnikateľky, ale na tej ceste sú prekážky, správa ich dobre poukázala, jedna z nich je veľmi dobrá, ktorú musíme riešiť, je otázka prístupu k financiám. Musíme vytvoriť podmienky pre ženy, aby mali prístup k financiám. Chcem podporiť aj networking, to je vynikajúca myšlienka a je to niečo, čo by sme mali vo väčšej miere využívať. Pokiaľ ide o sociálne podniky, tieto podniky sú dôležité pre ekonomiku, ale nie sú jediným nástrojom, keď hovoríme o podpore žier medzi, e, e, o podpore podnikateľstva medzi ženami. Myslím si, že sú tu aj iné možnosti. Ja to hovorím aj oslankyňa, myslím si, že je to vynikajúca správa. Chcela by som ju podporiť a budem zajtra za ňu hlasovať. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Prístup rodovej rovnosti si vyžaduje nielen e, prístup, ktorý to presadzuje a implementuje, sa, implementuje konkrétne opatrenia. Potrebujeme na rôznych úrovniach pomoc pre ženy, ktoré sa rozhodnú podnikať. Ženy potrebujú určité, určitú pomoc, prístup k financiám a podporné opatrenia, ako napríklad odbúranie byrokracie alebo iných prekážok, pre ktorými stoja. V tejto súvislosti musia členské štáty systematicky preverovať všetky možnosti na podporu podnikania. Ide tu o vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, o šance na vzdelanie pre ženy v oblasti podnikateľského uvažovania a potrebujú aj rovnaké práva ako muži v tejto oblasti, aby mohli mať úspešnú kariéru. Chcem zablahožerať e, spravodajkyni k výsledkom jej práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Treba posilniť podnikateľské rozmýšľanie už pri výchove a vzdelávaní medzi, vo všetkých vekových skupinách a medzi oboma pohľaviami. Je to jediná cesta, ako dokáže európska ekonomika rásť a zachovať si svoje vedúce miesto podnikateľstvo je menej rozšírené medzi ženami než medzi mužmi a je tam pritom veľký potenciál, i keď nemôžem podporiť všetky výzvy, napríklad E, tie odporúčania pre rovnaké rozdelenie povinností alebo zlosúladenie rodinného a pracovného života. To nie je úloha komisie. Rodina je súkromná sféra, tam sa muž a žena musia navzájom dohodnúť. To nie je oblasť, ktorú by mali upravovať inštitúcie. Politici nesmú tu naprekročiť tú deliacu čiaru. Ďakujem. Pani Bilbao. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Matera za odvedenú prácu a chcem povedať, že podnikateľstvo a samostatná zárobková činnosť, toto sú všetko oblasti, kde sa ukazuje e, nerovnosť medzi pohľaviami. E, ženy si vyberajú menej atraktívne povolania, e, majú Ehm, teda finančne majú horší prístup k úverom a tak ďalej. Taktiež majú problémy, eh, keď sa snažia zosúľadiť profesný a rodinný život a naďalej nie je využívaný naplno potenciál žien a prichádzame tu o veľkú mieru talentu a príležitosti. Preto potrebujeme objektívne údaje, ktoré nám umožnia lepšiu diagnostiku je treba sa pomôcť ženám zosúľadiť profesný a rodinný život, je treba bojovať proti stereotypom a nerovnoprávnosť nie je negatívna len pre ženy. To je veľká chyba, pretože je negatívna pre všetkých. Všetci strácame. Takže dúfam, že budeme robiť príslušné kroky v tejto oblasti. Ďakujem, pán Viegaš. Ora, como consequência das políticas liberais, Dôsledok neoliberálnej politiky je to, že vidíme, že najväčší dopad na, má, má chudoba na ženy, rovnako aj nerovnosť. Má na nich väčší dopad ako na mužov. Ak chceme proti tomu bojovať, nemôžeme použiť e, ten ako všeliek podnikateľstvo žien. Takto sa snažíme liečiť chorobu tými ľuďmi, ktorí ju vyvolali. My musíme mať kvalitné pracovné miesta, stabilné miesta, miesta s dobrým platom. Nemali by sme podporovať, povedzme, prekernosť, ktorá vedie k väčšej nerovnosti a oslabuje podnikanie žien. A chceme rovnosť žien, tak musíme prijať e, kroky na plné občianstvo. Potrebujeme stabilitu pracovných miest, žiadnu diskrimináciu na základe rodu, vysokokvalitné verejné služby vo vzdelávaní zdravotníctva a podobne ale žiaľ, toto nie je súčasný trend v európskej politike, ale to je to, čo si všetci naši pracovníci zaslúžia. Ďakujem. Takže chcem vám povedať, že máme dvojnásobok žiadosti o slovo vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii. Máme pridelených 5 minút, ako viete, ale podarilo sa nám dosiahnuť, že každá politická skupina Eh, už mala jedného rečníka, preto už ďalším nemôžem dať slovo, ale opakujem, všetky politické skupiny, ktoré požiadali o možnosť sa vyjadriť, tak tu tam možnosť zostali, A teraz pán komisár. I... Ďakujem veľmi pekne a chcem začať tým, že tiež poďakujem pani Matera za jej prácu na tejto správe. Ako sme počuli a ako vieme, sú to malé a stredné podniky, ktoré budú hnacou silou tvorby pracovných miest v Európe a uvoľnia celý potenciál, aj sme uvoľnili potenciál našej ekonomiky, musíme uvoľniť tvorivý potenciál, ako aj potenciál podnikateľstva celého našeho obyvateľstva, žien aj mužov. Vieme, že podnikanie je medzi ženami menej populárne ako u mužov. 63% žien hovorí, že ich nikdy nenapadlo začať podnikať v porovnaní s 52% mužov ako sme počuli, jednou slavnou príkažkou, ktorá bráni že nám je niekedy nedostatok dôvery, stereotypy a problémy prístupe k finančným a podnikateľským sieťam. Preto úloha vzdelávania je taká dôležitá a môže byť veľmi dobré, aby členské štáty zahrnili podnikateľstvo do všetkých úrovní vzdelávania. Štúdia ukázala, že, muži, že ženy sú iné, nielen v motivácii začať podnikať, ale aj v tom, ako riadia podnik. Najmä ženy berú oveľa kalkulovanejšie podnikateľské rizika a samozrejme, takéto podnikateľské správanie vedie k väčšej udržateľnosti, k menším zlyhaniam, ale napriek tomu majú ženy problémy pri tom, aby dokázali získať peniaze, ktoré potrebujú. Jedna z ciest pred by mohlo byť práve konkrétne programy, programy pre investorov, aby chápali ženy podnikateľky a takisto využívanie rolových modelov prináša veľké výsledky, napríklad mentoring a podporné služby. Aby ženy vstúpili do sveta podnikania, tak na to už komisia prijala niekoľko krokov, ako napríklad Európska sieť ženských podnikateľských veľvyslankyň, ako aj vytváranie sieti mentorov. Ale chceme urobiť viac a tento rok začneme E, online platformu pre ženy každého veku, ktoré chcú začať a rozvíjať podnik. Táto platforma poskytne tréning, mentoring, podnikateľské príležitosti, siete a podobne. Malo by to byť také jedno nákupné miesto pre podnikateľky, ktoré im umožní skontaktovať sa s ďalšími organizáciami, vstúpiť do existujúcich sietí a získavať informácie o financovaní. Vďaka pilotnému projektu parlamentu zvýšime aj prístup k rôznym ďalším druhom financovania tým, že vytvoríme sieť e, ženských podnikateliek, anielov alebo anielov ženských podnikateliek. Komisia vytvára aj expertné skupiny o sociálnom podnikaní, to vyvolalo veľký záujem práve, aby sa zlepšila situácia sociálnych podnikov v Európe. A nakoniec vieme, že podporovať ženy podnikateľky znamená vytvoriť prostredie, v rámci ktorého dokážu najlepšie využiť svoj potenciál. Preto spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme zabezpečili, že také veci ako starostlivosť o deti a o starších sa riešia v celej Európe. Európa potrebuje všetky svoje talenty a môžem vás ubezpečiť, že komisia bude aj naďalej tvrdo pracovať na to, aby podporila podnikateľky, podnikanie žien a táto správa parlamentu nás bude usmerňovať v tejto našej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz prechádzame k správe pána Plúry. Máme tu